zúčastniť, budete srdečne vítaní k začiatkom roku 2014. Ďakujem za pozornosť. Grazie, komisár. Ďakujem pekne, pán komisár Barnier. Rozpráva je uzatvorená a hlasovanie bude zajtra o 12. No a teraz máme na programe rozprávu, e, spoločnú rozprávu o vozidlách. Máme tu správu pána Vina Van de Kampa, slavne dohľad nad trhom dvoj- a trojkolesových vozidiel a štvorkoliek. No a potom je tu správa Piera Antonia Panceriho, schvalovanie polnohospodárských alebo lesných vozidiel a na 4 minúty dostáva slovo pán spravodajca Van den Kamp. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca, dobrý večer pán Tajany, dobrý večer všetkým asistentom. Pani predsedajúca, máme dočinenia s technickou záležitosťou, s technickým spisom, ktorý už preberáme veľmi dlho, ale má aj veľký dopad pre jednotný trh. E, nie je to E, nie sú to len nejaké technické požiadavky na tie dvojkolesové vozidlá, ale ide aj o dohľad a kontrolu. Aby som začal to prvou témou, technickými požiadavkami, v posledných dvoch rokoch e, sme diskutovali o piatich bodoch. A to sú potom vlastne aj témy tohto nariadenia. Na prvom mieste ide o mm, rozdelenie vozidel do kategórií. To je veľmi jasné. Ja som kole- diskutoval s kolegom pancerím o mm, SUV eh, vozidlách, potom sme hovorili o eh, systémoch brzdenia ABS, CBS pri tých dvojkolesových. Eh, teda je potrebné, aby tie brzdové systémy boli bezpečnejšie. Čo sa týka malých skutrov, tam by mala byť štúdia, či je to tam efektívnejšie alebo nie. Okrem toho e, sme sa pozerali na emisie týchto vozidiel, pretože tie sú ešte stále veľmi vysoké. A takisto sme sa pozerali aj na tie testy udržateľnosti a mala mal motocykel je rovnako výkonný po 5 rokoch, a ich osvetlenie, ale je veľmi dôležité, pani predsedajúca, Eh, aby tá, pri, takéto vozidla, ktoré nie sú bezpečné a sú niekde z Číly, z Korei, z Indie, aby sa nedostávali do EÚ. Nejde tu o protekcionizmus, ale ide o ochranu našich občanov. A než budem pokračovať, chcel by som všetkých zúčastnených, všetkým zúčastneným eh, v tejto diskusii a eh, poďakovať aj dánskému predsedníctvu, ktoré veľmi intenzívne na tom spolupracovalo a samozrejme Rade a komisii. Ešte niekoľko otázok na pána komisára. Rokovania o delegovaných právnych aktoch a vykonávacích predpisoch. My sme sa dohodli, že hospodárstvo dostane dostatok času na to, aby mohli implementovať toto nové nariadenie. Ale ak tie úvahy k delegovaným právnym aktom a vykonávacím predpisom budú príliš dlho uh, trvať, e, tak to tiež nie je úplne v poriadku. Ja by som chcela, aby nám pán komisár prislúbil, že e, teda komisia dosahuje pokrok na tých delegovaných a vykonávacích predpisoch. Čo sa týka emisných požiadaviek Euro 5 v roku 2016, komisia by mala zrealizovať štúdiu. Ide o to, že sa nechceme pozerať iba na to znečistenie, ale aj na náklady. A ide opäť o ten lead time. V nedávnej minulosti došlo možno k určitým nejasnostiam, pokiaľ ide o elektrické e, bicykle, či spadajú vlastne pod e, smernicu o strojoch tých 250 W a silnejšie bicykle spôsobujú vlastne iba väčšie nehody. No a uh, ak by ste neskôr chceli, tak dajú sa tam možno zapracovať neskôr. No a potom sme ešte kontaktovali uh, anglických producentov motorie, ktorí boli veľmi skeptickí, pretože je pre demokraciu dobré, teda e, ak nás kritizujú anglickí výrobcovia motoriek, určite sa dajú veci zmeniť, ale nie na eh, nevýhodu mm, a to musia pochopiť samozrejme aj výrobcovia. Grazie. Ďakujem pekne a 4 minúty dostane pán poslanec pán Cehry. Ďakujem pekne pani predsedajúca. Zákonodárny proces začal v novembri 2011. Bola to veľmi náročná práca. Trvalo to dva roky. Eh, ministri predsedníctva rady sa na tom podielali a preto som toho názoru, že treba poďakovať všetkým súčasneným kolegom, tieňovým spravodajcom, sekretariátu, frakcii, parlamentu, spolupracovníkom rady a komisie. Záverečný, definitívny text e, bol v prvom čítaní schválený, čo je veľmi dôležité. Toto nariadenie má za cieľ vytvoriť celý rad harmonizovaných noriem na výrobu polnohospodárských alebo lesných vozidel, aby sa garantovalo, že jednotný trh bude fungovať dobre. Treba preto uplatniť dôležité kritéria na zlepšenie funkčnej bezpečnosti pre používateľov, zamestnancov a životné prostredie. A v tejto súvislosti v článku 7 a 8 sú nové funkčné požiadavky zapracované. A to je skutočný úspech pre celý Európsky parlament, pretože sa tým dali vlastne vykryť tie rizika, ktoré sa týkajú zamestnancov. Sú aj um, nebezpečné uh, nehody, dochádza možno k nejakému prevrateniu a tak ďalej. Čiže ide aj ochranu na pracovisku a preto e, sme teda naplánovali také ochranné opatrenia na kontrolu týchto vozidiel a ich súčasti, aby všetky predpisy boli naozaj korektne uplatňované a to nariadenie prispieva ku konkurencieschopnosti priemyslu, pretože súčasná legislatíva na schvalovaní týchto vozidiel sa zľahčuje, transparentňuje, znižuje sa administratívna záťaž, ehm, vlastne ruší sa 24 základných e, smerníc, 15 e, novelizujúcich k tým technickým požiadavkám. To všetko nahrádza jedno nariadenie. A tieto dôležité aspekty treba vyzdvihnúť, pretože týmto nariadením chceme samozrejme dosiahnuť aj ďalšie ciele. len e, dokončiť budovanie jednotného trhu, ale e, vytvoriť vlastne konkurencieschopný priemysel. Tiež e, chceme prispieť k posilneniu hospodárskeho odvetvia a vytvárame podmienky na rozšírenie produkcie, vytvorenie pracovných miest Takže to je dôležité a preto je to plodná práca. Kompromisy, ktoré sme dosiahli medzi politickými skupinami sú výsledkom dobrej spolupráce so správnym, korektným duchom a vôľou, aby Európsky parlament mal k dispozícii konečne takéto nariadenie. Dobre, pán komisár Tajani. Parlamentári, Dobrý večer, vážení poslanci. Som veľmi rád, že tu môžem dnes večer byť, práve preto, že končíme veľmi dlhý postup, niekedy veľmi zložitý postup. Schválili sme dva legislatívne texty, ktoré sú veľmi dôležité z technického hľadiska a ktoré tiež znižia aj e, množstvo platných predpisov, zákonov. Taktiež sa teším, pretože keď hovoríme o polnospodárských a lesných vozidlách, tak počas e, môjho vypočutia, keď som bol vymenovaný, za, keď som mal byť vymenovaný za komisára pre priemysel, zaviazal som sa, že dosiahnem pokrok v tejto oblasti. Myslím, že sa mi to podarilo a podarilo sa mi to aj vďaka podpory Európskeho parlamentu. Mali sme dlhé rokovania, ako to už zaznelo, ale výsledok je pozitívnym výsledkom. Chcem sa poďakovať obom spravodajcom, ako aj tíňovým spravodajcom. Kompromis je výsledkom celého radu konštruktívnych rokovaní s radou aj s komisiou. Trvalo to takmer dva roky, pretože ako sme už povedali, je to téma, ktorá je veľmi technická a náročná. Chcem zdôrazniť, že v novom nariadení zlepšujeme výrazne výkonnosť týchto vozidiel z hľadiska bezpečnosti a životného prostredia, čo bude na osoch prospech občanov Európy a Máme aj dostatočný čas na to, aby sa priemysel prispôsobil týmto novým požiadavkám. Máme tam mnohé zjednodušujúce ustanovenia, ktoré umožnia úradom a firmám znižovať náklady. To znamená, že to, čo sa nám pomáhlo, je, že máme celý rad pozitívnych výsledkov. Prijatie týchto dvoch legislatívnych aktov predstavuje významný krok dopredu v oblasti zjednodušovania a lepšieho riadenia ako aj významný krok pri konsolidácii vnútorného trhu, ako to zdôraznili spravodajci. V týchto dvoch nariadeniach nahrádzame 14 smerníc, ktoré majú vlastné vykonávacie a delegované akty. A takto sme vyšli v ústrety požiadavke pána Fandekampa a budeme veľmi pozorne sledovať tento aspekt. Taktiež sa nám podarilo zlepšiť konzistentnosť medzi týmito dvomi e, systémami. A pani predsednička, chcel by som upozorniť na hlavné časti textu. Požiadavky, ktoré sa týkajú k prístupu informácií o opravách a údržbách, tak aby sme mali rovnaké podmienky pre všetkých, aj rovnaké podmienky pre hospodárskú súťaž. Potom sú tu požiadavky na obozretnosť trhu ako aj klasifikácia rôznych kategórií vozidiel. Napríklad máme tu offroady, máme tu e, rôzne ďalších typy vozidiel, ktoré sú pokryté oboma e, nariadeniami, ak splňajú technické požiadavky a ich špecifikácie. Ďalším bodom je zlepšené ekologi- eh, zlepšená ekologická výkonnosť vozidiel. Nechcem zachádzať do veľkých podrobností, spravodajca tu dosť podrobne informovala o obsahu týchto nariadení. Jednoducho som chcel len poukázať na niekoľko oblastí v dlhom zozname oblasti, na ktorých sme sa dohodli s radou aj s parlamentom a výsledky sú veľmi uspokojivé. Preto sa chcem ešte raz poďakovať Európskemu parlamentu a ešte raz opakovať, že ďakujem parlamentu za to, že mi umožnil splniť záväzok, ku ktorému som sa zaviazal pred vami aj voči verejnosti. Je to veľmi dôležité v čase, keď máme problém s dôverou v našej inštitúcie. Dôležité, aby sme plnili naše sluby. A ja si myslím, že to znamená, Eh, pozitívnu odpoveď na kritiku, ktorú tu často počujeme. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Za výbor pre cestovný ruch a dopravu, pán Zile. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Dovolte, aby som sa v prvom rade poďakoval a vyjadril potešenie na dohodnutou, na dohodou. My sme sa zaoberali v našom výbore najmä aspektami e, bezpečnosti premávky, pretože e, vieme o 60-percentnej úrovni nehôd, takže e, veľmi sa teším zlepšeniu e, tohto aspektu v predpisoch pre dvojstopové vozidla a ďalšie vozidla, ktorých sa toto týka. Taktiež vítam zahrnutie offroadov do tohto nariadenia, pretože to bol jeden návrhov výboru pre dopravu Ide často o vozidla, terénne vozidla, ktoré sa nevyskytujú e, síce na, e, často na hlavných cestách, ale predsa len sú tam a spôsobujú nehody. Pokiaľ ide o brzdiace systémy, kombinované brzdiace výbory a podobne, tak si myslím, že dosiahnutie najvyššej možnej úrovni bezpečnosti bola veľká priorita. Ak na, uvidíme, e, ak nám hodnotenie dopadu ukáže, že ABS majú význam aj pre motocykle a motorky, mopedy, tak je to veľmi dobré. Nakoniec si myslím, že to riešenie, ktoré sme našli pre zahrnutie aj motocyklov do tohto eh, do rozsahu pôsobnosti bolo veľmi užitočné. Ďakujem veľmi pekne. A teraz tu budeme mať predstaviteľov politických skupín. Začneme s EPP, pani Galpelc. Ďakujem veľmi pekne. Chcem zablahoželať e, autorom tejto správe. E, vypracovanie trvalo dlho a naznačuje to problémy v tomto sektore a jej potrebnosť Taktiež tie požiadavky, ktoré sú tu sformulované, sú veľmi potrebné pre toto odvetvie, ale musíme si uvedomiť, že priemysel dvojstopových vozidiel je veľmi dôležitý z hľadiska zamestnanosti a ekonomiky. 90 produkcie EÚ je rozmiestnené v 100 podnikoch, firmách a okrem toho je na to naviazaný veľký počet malých výrobcov ktorí predstavujú 10 v rôznych krajinách EÚ. Myslím si, že existovali určité nedostatky, problémy v dôsledku regulácie a taktiež sme mali určité smernice a normy, ktoré e, vznikli v roku 2006 napríklad pre oblasť životného prostredia a preto Európska komisia navrhla ďalší pokrok a v najbližších rokoch krok za krokom zavedieme nové kategórie v EÚ. Pokiaľ ide o ochranu, bezpečnosť cestnej premávky a o zahrnutie motocyklov do nej, tak je to jeden zo strategických cieľov EÚ a preto je dôležité pripisovať e, dostatočný význam tejto problematike, aby sme vytvorili potrebnú pridanú hodnotu. Aby sme zlepšili fungovanie vnútorného trhu, potrebujeme lepšiu úpravu technických aspektov, ako aj lepší prístup k informáciám o údržbe. Taktiež potrebujeme skutočnú hospodárskú súťaž v službách údržby a oprav. Pokiaľ ide o E, ďalší aspekt musíme zaviesť technické požiadavky a adresné opatrenia, ktoré umožnia dobrý prístup aj malým a stredným podnikom. V súčasnosti to je veľmi dôležité. Správa má mnoho pozitívnych strán, ale okrem toho e, že vyzdvihuje pozitíva, upozorňuje aj na určité nedostatky v oblasti dohľadu nad trhom a e, poukazuje na efektívnosť systému. Rozlišujeme medzi typovo schválenými produktami a jednotlivo schválenými výrobkami, takže každá súčiastka vo vozidle bude podliehať kontrole. A môžeme teraz povedať, že typové schvalovanie motorových vozidiel bude vychádzať zo synergii E, spravodajca odviedol veľmi dobrú prácu. Gratulujem. A pokiaľ ide o budúcnosť, tak budeme musieť pracovať na tom, aby sme dosiahli ciele uvedené v tejto správe a pracovať na vykonávaní a zavádzaní tejto legislatívy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a za SAD pani Westphal. 4,5 minúty. Pani predsedajúca, vážený pán komisár, vážené kolegyne a kolegyne, čo eh, dlho trvá, mm, väčšinou skončí dobre. Ja dúfam, že sa nám to podarilo, čo sa týka typových schválovaní, typových certifikátov a tak ďalej. Myslím si, že sa z tej správy stala veľmi dobrá správa. Tieto práce však trvali v podstate dlhšie, ako sme si všetci mysleli, predovšetkým ako sme dúfali, že budú trvať. A bolo tam oveľa viac eh, mm, oveľa viac eh, takých slabých miest, ako sme eh, si mysleli. Mm. Ja sa chcem poďakovať všetkým za dobrú spoluprácu a spravodajcovi pre všetkým za dobrú spoluprácu a, a kooperovanie ostatných. Ako spravodajkňa v mojej politickej skupine odporúčam, aby sme s touto správou súhlasili. Ale tá správa mohla byť ešte oveľa lepšia a lepšia, vážené kolegyne a kolegovia, tým myslím bezpečnejšia. Pre nás sociálnych demokratov bolo od začiatku prioritná bezpečnosť, e, bezpečnosť vozidiel a tým pádom aj e, bezpečnosť e, vodičov týchto vozidiel. Predovšetkým vodiči motorových, malých motorových, jednostopových motorových vozidiel. Títo E, táto bezpečnosť alebo tá úroveň bezpečnosti zostáva po, roky, po dlhé roky konštantná a okrem to, e, myslím si, že klesajú e, celkovo klesajú čísla pri dopravných nehodách v Európe len pri, pri motorových vozidlách, a teda jednostopových motorových vozidlách nie. Na európskych cestách chceme dosiahnuť bezpečnosť, pretože každý mŕtvy na európskych cestách je jeden mŕtvy navyše. Uh, práve pre ta, takéto nariadenia, nariadenie, ktoré je také výhodné pre vnútorný trh, e, tomu sa musíme venovať. Tým, že sa to dá urobiť z, e, e, v, vo, s využitím nových technológií, ABS a tak ďalej. O tom som presvedčená aj naďalej. Čo sa týka efektivity nákladov, o tom som presvedčená takisto. Nie, nie je tomu tak, že ABS by bolo drahé my sme dosiahli, že od roku 2016 všetky nové, a od roku všet, 2017 e, musia všetky existujúce typy jednostopových motorových vozidiel e, od e, určitého objemu musia byť vybavené ABS čo sa týka výrobcov a ABS, e, títo, tieto vyrábajú aj kombinov, teda musia byť vybavené tieto vozidla e, ABS alebo kombinovanými brznými systémami. Ja som si želala oveľa viac, ale komisia a členské štáty keď chcem opatrne toto vyjadriť, e, boli veľmi ťažkopadní. Avšak dosiahli sme, že od roku že sa konečne podarilo prezentovať e, správu od roku 2009. Do tejto správy musia e, vplynúť všetky, e, všetky čísla týkajúce sa bezpečnosti na cestách v členských štátoch Um, táto správa bola zaslaná rade a na základe tejto správy by mala komisia eh, si premyslieť zabudovanie, zabudovanie uh, systému ABS do týchto jednosto- malých jednostopových vozidel, motorových vozidel. My sa budeme pokúšať od roku 2019 eh, zaplniť túto zákonnú medzeru Hm, som si istá, že údaje, ktoré potom dostaneme v rámci tejto správy, eh, mi potvrdia môj názor. A ja som šťastná, že tie čísla eh, nehôd eh, pri vodičoch takýchto jednostopových, malých jednostopových motorových vozidiel budú klesať v Európe. Ďakujeme za, ďakujem za Alde, pán Maldes, 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať kolegom za dobrú spoluprácu. Mm, toto sú veľmi dôležité nariadenia, ktoré je potrebné doplniť. Určite budeme mať viac bezpečnosti, viac jasnosti pre spotrebiteľov, menej eh, bude tam, myslím, menej pravidiel a menej eh, toho, čo by sa mohlo zmierniť. Tá správa je veľmi technická. Ja sa niekedy cítim veľmi technokrát, ako technokrát. Ale dôležité je, aby sme zabezpečili bezpečnosť. Ja som sa niekedy cítil pri tej správe viac ako mechanik. Eh, skôr ako mechanik, ako politik. Samozrejme, v tejto eh, správe máme aj určitú politickú dimenziu. Eh, pani predsedajúca napríklad my sme hovorili aj o batériách pre elektromobily chceme e, stimulovať životné prostredie, alebo sa to všetko zavedie do, do e, toho e, certifikátu o zhode. Chceme viac bezpečnosti, áno, alebo nechceme znížiť počet kopírovaných produktov alebo zlých produktov. Pani Fanekam o tom hovorila. Ale ako môžeme zamedziť nekalej súťaži. Niekedy tu máme napríklad aj um, nákladné vozidlá, ktoré musia byť podrobené oveľa uh, rigoroznejším certifikačným sú, uh, skúškam. No a uh, last but not, least, but not least, pani predsedajúca, ako zabezpečíme tú bezpečnosť tie, aj vodiči musia byť ďalej vzdelávaní. Tie produkty sa stále budú zlepšovať, e, zmenia sa, e, bude sa meniť technická stránka, ale vodiči na to nebudú pripravení. Napriek tomu si myslím, že viac menej je to dobrý výsledok, som s tým spokojný a ja budem mojej politickej skupine navrhovať, aby hlasovali za ale v budúcnosti by som bol rád, keby sme tieto agendy mali viac politické, aby sme na nich mohli zainteresovať aj občanov mimo tejto budovy. Ja vám chcem poďakovať za spoluprácu a dúfam, že zajtra budeme mať dostatočne veľa poslancov, ktorí budú hlasovať za uh, toto dosie. Ďakujem, pán Harbour, dve minúty. Ďakujem pani predsedajúca. Eh, ja som ako predseda výboru mal aj tú čest byť aj tieňovým spravodajcom pri obývoch správach. Chcem obom spravodajcom poďakovať za ich vytrvalosť pri riešení veľmi závažných technických e, otázok. Viem, že pán Mandas by bol rád, keby to bolo politicky možno e, vzrušujúcejšie, ale naozaj sú to veľmi dôležité e, spisy pre tieto priemyselné odvetvia, ktoré nastavia to, ako sa bude odteraz zjednodušene vlastne schvalovať, budú schvalovať vozidlá. Ale samozrejme sú tu aj otázky životného prostredia, bezpečnosti a treba mať na pamäti, že ďalšie ľahké trojštvorkolové vozidla boli zahnuté do tejto kategórie a tieto vozidlá sú v mestskom prostredí stále populárnejšie, prispejú k, nižšie, teda k doprave s nižšími uhlíkovými emisiami a chcem Vim de Campovi poďakovať aj za to, že zabezpečil, že tieto zmeny tam boli zapracované veľmi rozumne, postupne a mali sme veľmi efektívne metódy e, skúšania. Čo sa týka polnospodárských e, alebo lesných vozidiel, tiež e, tam e, boli teda tie polnospodárske stroje. Je to veľmi komplexný súbor e, pravidiel, predpisov, a teraz máme ale skutočné európsky, skutočný európsky systém schvalovania typovej zhody a mnohí menší výrobcovia v tejto oblasti budú mať šancu predkladať svoje výrobky na schválenie kdekoľvek v EÚ a ja vítam tú skutočnosť, že sa tu očakáva aj vývoj tých eh, traktorov s vyššou rýchlosťou. A tieto sú teraz zahrnuté a vyriešili sme tiež otázku tých dvoch kategórií ľahký štvor kolových vozidiel jednak pre polnospodárstvo a pre voľnočasové využitie. No a myslím, že to bol vynikajúci príklad spolupráce medzi dvomi spravodajcami a náš výbor to skutočne exemplárne zvládol a na záver chcem pánovi komisárovi poďakovať. Samozrejme, že ešte e, sme e, neskončili, pretože e, toto je len prvý balík budeme pozorne sledovať všetky tie navrhované opatrenia, pretože chceme mať maximálnu istotu, že čo je v týchto návrhoch sa uspokojivo aj zrealizuje a bude to vyhovovať potrebám všetkých zainteresovaných strán. Grazie. Ďakujem pekne. Za EFD vystúpi pán John Bafton, 2 minúty 30. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Čo sa týka odvodnenia článku 18, tam chýbajú nejaké dôkazy proti nejakým nedostatkom v oblasti environmentálnej bezpečnosti. E, tam dopadová štúdia MKO to jasne demonstruje a Zapadá to do nadchádzajúcich smerníc, ale to nariadenie to neujasňuje, pokiaľ ide o tie licenco, licencie. Prečo sú teda eh, vyňaté motorky na 48 eh, koní? Ten argument je taký nejaký zaciklený. Nerobila sa tu dopadová štúdia o predaji eh, mm, časti náhradných dielov. Ak by sa to v budúcnosti zahrnulo, mohlo by to mať dopad na výrobcov týchto dielcov a mohlo by to zásadne zvýšiť náklady na tie schválené časti. Eh, bohužiaľ, eh, ten finálny dokument nebol cez procedurálny spis až do dnešného dňa k dispozícii, bolo to všetko nekompletné. To, čo dnes je predložené Európskom parlamentu, nebolo verejne dostupné, ani to nebolo v jazykoch dostupné, aby sme to mohli podrobne posúdiť. Celý tento proces je dubiózny a je pochybnej legálnosti, nedostatočne transparentné, to je je to všetko len tak odmávané bez poriadneho preskúmania v parlamente pred zajtrajším hlasovaním. Dôvody rozpočtového obmedzenia tu boli uvádzané, prečo to celé tak je, ale ja by som teda chcel napriek tomu požiadať, aby aspoň to hlasovanie bolo odložené, kým sa dodrží riadny demokratický postup. Ďakujem. Grazie per il gruppo. Ďakujem za skupinu GUE. Vystupí pán N. Ďakujem, pani predsedajúca. Ak chceme všetko upraviť naraz, tak to nariadenie bude neporozumiteľné, neefektívne. Všetko, čo tu je, tie štvorkolky, eh, všetko, všetko zdá sa, ako keby bolo v jednej kategórii. Ale samozrejme, že to tak nie je. Niektoré tie vozidlá sa najviac využívajú eh, na iné účely, než na ktoré boli E, využité, preto treba vytvoriť tie podkategórie. Povedzme si len jednu, tie štvorkolky, alebo potom sú tu tie minimotorky. A to sa v niekoľkých rokoch stalo skutočne takým moderným prostriedkom. E, používajú to ľudia mm, mimo tých podmienok, na ktoré to bolo určité a môžu byť ohrození ľudia, cyklisti, zvieratá. A okrem toho, Eh, obyčajne ani nie sú splňané eh, vôbec podmienky cestnej, teda pre bezpečnosť eh, cestnej premávky. Vo Francúzsku väčšina obetí nehôd, kde sú vlastne takéto vozidla, príčinou sú deti alebo maloleté osoby, takže je naozaj nezodpovedné príjmať nejaké zákony bez toho, aby sme sa zamerali na bezpečnosť, na eh, povinnú kvalifikáciu eh, vodičov týchto vozidiel. A musíme podľa nás by bolo normálne, keby sme si zadefinovali nejaký koncept posilnenej európskej bezpečnosti a nejakého ob- povinného recyklovania, aby sme zakázali mm, dovozy všetkých, ktoré nebudú zodpovedať týmto našim kritériám. Ďakujem. Ďakujem. A teraz e, dostanú ďalší zapísaní rečníci slovo ako prvý pán Mitchell na 3 minúty. Nech sa páči. Um, Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať spravodajcom pánovi Fankampenovi a pancerimu za túto správu. Chcel som využiť prítomnosť komisára, aby som poukázal na obavy spojené s bezpečnostnými požiadavkami komisie zavedenými v júli tohto roku. Len štyr, štvorstopové vozidla boli podporované robené povinnému, e, povinným skúškam každý rok. A teraz motocykle, skutre, motorky budú pravidelne skúšané na základe návrhu komisie. Nevidel som nejaký presvedčivý prípad, ktorý by ma presvedčil, že je to potrebné. Štúdia, ktorú spolufinancovala komisia, ukázala, že len 1, 1% nehôd spôsobených týmto vozidlami súvisí s technickými nedostatkami. Samozrejme, bezpečnosť cestnej premávky je dnes veľmi dôležitá, ale je dôležité, že keď hodnotíme bezpečnostné požiadavky, aby sme porovnávali skúsenosti z minulosti veľmi dôsledne. Zoberme si napríklad Holandsko, tak tam majú najnižšiu úroveň nehôd motoriek, a predsa nemajú povinné testy, skúšky motoriek to, sladiska vhodnosti na prepravu. Na, v Škandinávii napríklad sa robia periodické skúšky motoriek pravidelne. Predtým bola každoročná požiadavka starších ako 10 vozidiel, ale v roku 2004 to zmenili na dvojročné obdobie. Jeden z dôvodov bol, že tieto skúšky v hodnosti nemali dopad na e, množstvo nehôd. Pokiaľ viem, toto rozhodnutie nemalo negatívny dopad na švedský e, ku nehodovosť motoriek. Používateľia motoriek v Európe a tie náklady, ktoré tým vzniknú, budú vyše miliardy eur a náklady týchto opatrení budú možno vyššie než prínosy, je otázka, že či povinné skúšky e, previerky motoriek zvýšia bezpečnosť cestnej premávky v Európe. Nemáme na to dôkazy. Musíme v týchto náročných časoch pristúpať k tomuto opatrne, pretože ďalšie náklady len zvyšujú tlak na občanov. Je dôležité mať harmonizované pravidlá v administratívnych požiadavkách na vozidla, a v oblasti lesných a polnospodárských vozidiel je to veľký krok vpred, ktorý zaručuje, že sme na správnej ceste k tomu, aby vozidlá boli bezpečnejšie prostredníctvom internej harmonizácie, ale je dôležité harmonizovať e, toto v EÚ len v tých oblastiach, kde to má skutočný význam a dopad. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Tikauna, e, na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Aby sme mohli e, budovať vnútorný trh a rozvinúť ho, musíme nahradiť typové skúšky pre celú úniu, aby sme zjednodušili právny rámec a zvýšili bezpečnosť prevádzky, bezpečnosť pri práci, bezpečnosť životného prostredia. Musíme harmonizovať ekologické environmentálne pravidlá, ktoré sa vzťahujú na motory. Takže musíme zosúľadiť poľnohospodárske a lesné vozidlá a ako aj štvorstopové vozidla. Potrebujeme zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky, mám tu na mysli novú technológiu a potrebujeme aj lepší dohľad nad trhom. Potrebujeme typové schváľovanie vozidiel v polnospodárstve a lesníctve takého druhu, ktoré neovplyvní vnútroštátne predpisy. Máme špecifické požiadavky na vodičské preukazy, obmedzenia rýchlosti a určité opatrenia, ktoré sa týkajú niektorých cestných úsekov, aby sme zlepšili fungovanie vnútorného trhu najmä voľný pohyb tovaru a služieb, potrebujeme mať neobmedzený prístup k informáciám o opravách a údržbe prostredníctvom štandardizovaného formulára a správnych informácií uvedených na trhu. V tejto súvislosti odporúčame alebo je dobré mať technické špecifikácie, ktoré by mali byť na internete, na webových stránkach e, výrobcov. Nariadenie o mopedoch, o dvojstopových vozidlách, je preto veľmi dôležité a vždy, keď sú problémy s súčiastkami alebo s výrobkom, ak tieto nesplňajú pravidlá alebo typové schválenie, tak takýto výrobca by nemal predávať svoj výrobok a takéto vozidlo by nemalo byť zaregistrované. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Maner. Pani Maner. Ďakujem veľmi pekne. Chcem zablahoželať spravodajcovi k vynikajúcej správe, pokiaľ ide o fungovanie vnútorného trhu, je veľmi dôležité, aby sme mali harmonizované typové schvalovacie postupy pre tieto vozidla, to aj pre polnospodárske a lesné stroje. To pomôže európskym výrobcom traktorov, pretože takéto typové schválenie umožní E, ďalší pokrok a lepšiu predajnosť. Napríklad v lesníctve a poľnohospodárstve majú práve stroje veľmi významnú úlohu a strojársky priemysel, ktorý vyrába pre ne zariadenia, je veľmi dôležitý. Bezpečnosť pri práci v poľnohospodárstve a lesníctve si vyžaduje neustálu uh, E, pozornosť. Bezpečné e, pracovné stroje sú veľmi dôležitou požiadavkou, pretože jednotné, preto jednotné typové schválenie je veľmi dôležité, aby každý podnikateľ v poľnohospodárstve a lesníctve mohol pracovať s bezpečnými zariadeniami. Samozrejme, Potrebujeme aj určitú pružnosť na vnútroštátnej úrovni, pružnosť pre vnútroštátnu právnu úpravu. Je to dôležité pre malých výrobcov, pretože potrebujú mať možnosť aj vnútroštátneho typového schvaľovania, pretože niektorí výrobcovia predávajú svoje výrobky len v určitých členských štátoch. Pokiaľ ide o maximálnu rýchlosť týchto vozidiel, je dôležité, aby sme to mohli vnútroštátne upravovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Rossi, dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Ehm, ja sa chcem poďakovať spravodajcom, pre všetkým, pán, pánovi Pancerimu, ktorý sa ukázal ako dobrým e, sprostredkovateľom e, rokovania, ktoré sa týkajú príslušných tém, sú veľmi technické, čo sa týka predovšetkým tých polnospodárských a bolestných vozidiel a tých pár E, dotknutých motorových vozidel, hlavne jednostopových. E, my sme mohli dosiahnuť dobré kompromisy a myslím si, že hlasovanie bude úspešné. Ide o to. My sa zjednodušil doterajší za legislatívny rámec, aby sa znížila administratívna záťaž a aby sa zlepšila ochrana životného prostredia a bezpečnosť. Čo sa týka poľnohospodárských alebo lesných vozidiel, vychádzalo sa z toho, že E, ide o len niekoľko málo vozidel a preto e, sa nemusia príliš preťažovať e, požiadavkami z pohľadu životného prostredia alebo technickými požiadavkami. Bolo to rozdelené na dve kategórie. Za prvé to boli vozidla využívané na športové využitie a za druhé pracovné mechanizmy. Takže pokiaľ išlo o lesné vozidla, Musíme rozličovať medzi normálnymi dopravnými prostriedkami a ostatnými. Ide o to, aby sa k týmto vozidlám, aby boli k týmto vozidlám na dispozícii informácie o ich oprave a údržbe. Čo sa týka športových vozidiel, tu nie je tak veľa informácií, pretože Mm, čo sa podľa údajov výrobcov e, pripadá na tieto vozidla menej ako 3 z celkových prejazdených kilometrov na cestách, aj čo sa týka emisí. E, myslíme si, že výrobcovia už dlh, dlho čakajú na jasnejšie a preciznejšie úpravy, tak aby mohli lepšie e, fungovať. Ďakujem, pán Higgins, na 3 minúty. Ďakujem. Musím povedať, že som veľmi spokojný s prácou, ktorú odviedol spravodajca Vin van de Kamp. On sám je motorka a myslím, že to je veľmi dôležité, pokiaľ ide o túto správu. Ako tieňový spravodajca za EPP som dostal množstvo e-mailov od európskych motorkárov k tejto téme a Mám pocit, že pán Van de Kamp našiel dobrú rovnováhu. Nesmieme zabúdať, že jeden z hlavných cieľov tohto parlamentu je zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky. Som eh, rád, že dôraz je na ABS a CBS a aj eh, to, že budú správne inštalované denné stretávacie svetla. Vieme, že motocyklisti, motorkári majú 8-násobne väčšiu šancu, že e, sa stanú účastníkmi dopravnej nehody. To nemôžeme ignorovať a dúfam, že aj oni dokážu pochopiť, prečo táto, toto nariadenie je také dôležité. Som veľmi rád, že sme mali plodný trialóg medzi Radou, komisiou a pánom Van de Kampom v mene Európskeho parlamentu. A hoci niekedy to postupovalo veľmi pomaly, teraz máme veľmi presné a vhodné právne úpravy. My ako Európa nemusíme všetci spolupracovať aby sme zabezpečili zníženie počtu obetí na cestách. A čo sa týka druhej správy pána Panzeriho, ktorá sa týka traktorov a lesných traktorov, no, som spokojný s tým, že sa dosiahol dobrú rovnováhu, aby sme sa vyhli nejakej nadmernej ehm, byrokracii. Podľa mňa táto správa je efektívna z pohľadu životného prostredia, jednotného trhu, ako aj cezhraničného obchodovania s traktormi. A dúfam, že to pomôže vytvoriť konkurencieschopný trh pre traktory v Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz nasleduje bol na rozpráva pán poslanec, pani poslankyňa Pazesku numărul accidentelor rutiere. Pani predsedajúca, množstvo cestných nehôd, na ktorých sú účastníkmi motorkári, je príliš vysoké a treba, aby to, ten počet klesol. Títo motorkári sú vystavení o mnoho väčšiemu riziku než vodiči aut. Preto som presvedčená, že zjednodušenie právneho rámca je žiaduce. V tomto kontexte treba viac rešpektovať aspekty súvisiace so životným prostredím, bezpečnosťou a dohľadom nad trhov, trhom. Zároveň musíme mať na pamäti zlepšenie jednotného trhu a ochranu e, zásadného verejného záujmu. Len takto môžeme dosiahnuť lepšiu, efektívnejšiu, bezpečnejšiu a ekologickejšiu mestskú mobilitu. Aspekty tejto správy sú veľmi významné a musíme mať jasné fázy a záväzné kritéria v tomto procese. Ďakujem, pán eh, poslanec Prendergast. Pani poslankyňa Prendergast. Pani predsedajúca, kolegovia, tento kompromisný návrh smeruje k jasnému právnemu rámcu. Samozrejme, Vzhľadom na zraniteľnosť motorkárov na našich cestách veľmi dôležité sú požiadavky na bezpečnosť, aby sa znížil počet eh, smrteľných obetí. A začiatkom tohto roku som požiadala komisiu, aby nám dala podrobné údaje o benchmarkoch relatívnej výkonnosti ABS v na takýchto polných cestách. A to írske úrady e, predpokladajú, že takéto e, teda e, cesty menšieho významu predstavujú 85 cestnej siete v Írsku. Ja som si prečítala dopadovú štúdiu a keby som bola dostala tie údaje včas, nemusela som žiadať komisiu ale musím zopakovať svoju e, žiadosť, aby som mohla svojich voličov informovať o prínosoch tohto návrhu, pokiaľ ide o bezpečnosť. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Čarnecký. Pani predsedajúca, vážené dámy a pani, pán komisár, dnes máme v podstate v Európskom parlamente italianský večer pán komisár, pani predsedajúca Talianka, pán komisár Talian. Diskutujeme o veľmi dôležitom pra- probléme. Ja e, sa k tomu chcem e, vyjadriť ako človek, ktorý viac ako 2,5 roka pracoval v komi- e, vo výbore pre dopravu. Myslím si, že je faktom, že nemožno všetko upravovať predpismi. Ja som ja tomu odporujem, ale na druhej strane práve v tejto veci sú právne predpisy legislatívne predpisy mimoriadne e, dôležité, pretože počty e, nehod a obeti sú e, veľmi vysoké. My tu máme dokonca, my dokonca tu sme mali poslanca, my sme tu mali poslanca z polskej delegácie, ktorý sa zabil práve na motocykla. Škoda, že tu nie je, lebo by sa mohol k tomu vyjadriť.

Ah, pán Manas, Manas, vy ste hovorili o, o určitom probléme. Ah, keď ste hovorili, že túto rozprávu sme mali eh, robiť, sme mali urobiť eh, v eh, dielni, ale tomu nie je tak. My teraz hovoríme o týchto dvoch legislatívnych textoch. Za prvé tu ide o predpisy, E, ktoré e, majú zabezpečiť lepšiu bezpečnosť na cestách, ide o bezpečnosť našich občanov, ide o predpisy, ktoré by mali takisto zjednodušiť následne legislatívu v tomto bode. A to je samozrejme dôležité takisto pre občanov. A ide tiež ale o ochranu životného prostredia a zároveň o pomoc pre malé, stredné a aj veľké podniky, ktoré e, sú činné práve na tomto trhu. Ja by som chcel pre všetkým v súvislosti s tými malými a strednými podnikmi, o ktorých hovorila aj pani Gál, povedať, že pri typovom schválení tých ľahkých vozidiel a pri typových schváleniach pre polnohospodárských a lesných vozidlách. E, tu už to máme také uľahčené, to je veľký pokrok e, aj pre európsky priemysel. My si myslíme, že musíme držať krok s technickým a technologickým pokrokom. Tentoraz sa nám to podarilo. Ide o veľmi dôležité faktory, predovšetkým o to, aby bol priemysel konkurencieschopný, tak aby sme mohli eh, na trh eh, prinášať eh, bezpečné a, a životné prostredie chrániace vozidla. To je dôležité pre občanov a pre všetky aspekty nášho života. Samozrejme ochrana pred zlými alebo falšovanými produktami. Nuž, a ja som tu a ja tu mám um, mimoriadný záujem uh, na tom uh, liste z Milána komisia uh, sa zasadzuje za zákaz takýchto produktov, nielen čo sa týka, nielen čo sa týka uh, hračiek, uh, rôznych ďalších produktov ako topánky a iné spotrebné produkty, ale aj vozidla. Čo sa týka Cars 21, tu sme sa mm, zaviazali k tomu, že sa bude kontrolovať trh tak, aby sa bojovalo s falšovanými produktami na vnútornom trhu a to s veľmi vysokou mierou rozhodnosti. A e, do toho spadajú aj vozidla z týchto dvoch kategórií. E, E, čo sa týka posilnenia legislatívnych predpisov pre výrobu a samozrejme aj pre e, ochranu e, tých reťazcov, subdodávateľov. To je veľmi dôležité. Samozrejme ide o schváľovacie orgány členských štátov a kontrolu trhu na jednotlivých, u jednotlivých členských štátov. E, komisia samozrejme nemá k dispozícii žiadnu policiu a preto sa musíme jednoducho spolahnúť na násadenie členských štátov, ktoré sa majú postarať o to, aby sa na trh nedostali sfalšované produkty. No a potom fórum ku koordinácii e, ochrany trhu e, na úrovni EÚ a úrovni členských štátov. Čo sa týka technických služieb, pri a technických postupov pri schvaľovaní e, typu vozidla, to by sa malo zjednotiť, tak ako pani Penegas povedala, my, si zašla, my zašleme všetky informácie tak, aby aj ona mohla potom informovať svoj volebný obvod. I mi do toho, že odišla, ale budeme ju kontaktovať. My nemáme len dopadovú štúdiu, ale aj všetky ostatné aspekty, o ktoré žiadala k dispozícii. Um, ja eh, sa chcem ešte raz poďakovať obidvom spravodajcom. A nemôžem pánovi Vanekampovi darovať motocykel a pánovi panceri mu žiari traktor, ale myslím si, že tí, ktorí, tí vodiči, ktorí budú jazdiť na týchto vozidlách, poďakujú obidvom spravodajcom za ich odvedenú prácu, pretože to znamená, že život pre výrobcov aj pre užívateľov sa zjednoduší. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca, ďakujem pán komisár. Teraz Pán spravodajca Vanderkam na dve minúty. Páni predsednička. Commissaris voor de gegeven antwoorden. Ďakujem pekne. Ja eh, sa chcem poďakovať aj mojim kolegom, ktorí takmer všetci už odišli. Ja sa vám chcem poďakovať za komplimenty a podporu, ktorú eh, mi eh, poskytli v minulosti. Takisto som si uh, vypočul veľmi pozorne pána komisára. On eh, hovoril o lead time, o čase, ktorý potrebuje, o čase, ktorý potrebuje priemysel. A ide vlastne o, to, o ten čas, ktorý potrebujeme na to, aby sme mohli zrealizovať eh, túto nové nariadenie. Nevenoval sa štúdii a, eh, o, k systémom ABS e, pre malé motocykle a k tým ďalším, ale vychádzam z toho, že to je v jeho agende až to zohľadní. Mám ešte jednu otázku, ale je to, alebo poznámku, ktorá sa týka komunikácie e, k tomuto nariadeniu. E, bude sa to komunikovať. My skutočne veľmi intenzívne s jednodušujeme, budú k dispozícii informácie o, o práve a údržbe a je dôležité, ale aby sa o to aby sa aj komunikovalo. Man, e, pán kolega Bafton z Anglicka keby sa bol býval zúčastnil na diskusie, tak by bol mohol aj mať na, určit, na to smerovanie vplyv. Ale ja ho tu vidím prvýkrát a je to škoda. A okrem toho, ja som si kúpil novú motorku BMW, je to veľmi dobré pre európsky priemysel a tým pádom máme na cestách o jednu japonskú motorku menej. Honorevole Panceri, dve minúty. Pán, pán, teraz dávam slovo pán, pán Cerimu na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne kolegovia. Ďakujem aj mm, komisárovi Tadžanimu za jeho slova. Takže ešte raz ďakujem. Nemyslím, že tu treba povedať ešte niečo navyše. Myslím, že sa ukázal koncenzus, ktorý je dôležitý a e, dosiahli sme dobrú úpravu pre lesné a polnohospodárske vozidla. Dúfam, že sme e, dosiahli výsledok, po ktorom sme aj túžili. Ďakujem veľmi pekne a tým končím spoločnú debatu. Hlasovať budeme zajtra na obed. Ďalšie rokovanie začne zajtra v útorok od pol deviatej do pol tretej a od tretej do osmej od deviatej